Ladies and gentlemen. Dámy a páni, dobrý deň. Vítajte na záverečnej schôdzi týždňa pre Ukrajinu, alebo ukrajinského týždňa. Je mi veľkým potešením spolupredsedať tejto schôdzi e, s pánom Krojcmanom, ktorý sa nám prihovorí na konci tejto schôdze a ja mám to potešenie sa vám prihovoriť na začiatku. Tí z vás, s ktorými som spolupracoval, chcem vyjadriť poľutovanie, že včera sa nám nepodarilo stretnúť po tých všetkých veciach, ktoré sme spolu naplánovali, ale ja som mal veci povinnosti v Írsku. A dnes sa teda vraciam na túto schôdzu, ale chápem, že včera e, to boli chvíle zaujímavého zdieľania, dávneho poučenia z týchto stretnutí a ja sa teším na informácie plnohodnotné z takýchto schôdz. Teraz e, prechádzame do ďalšej fázy. Prešli sme procesom reflexie, vzájomného poučenia. prešli sme od nejakých odporúčaní týchto úvah. Na to, aby sme tomu dali skutočnú hodnotu, musia nastať e, niektoré skutočnosti. Najdôležitejšie je, aby e, všetci kolegovia a priatelia z Ukrajiny sa si osvojili tieto myšlienky a aby im prepožičali vlastnú, vlastný rozmer, vlastnú múdrosť. Nebude to fungovať, keď to bude nadiktované zvonka. Môže to fungovať len za prípadu, že si to ľudia osvoja ako vnútorné presvedčenie. To je najdôležitejšia vec, aby ten, ten duch, tá atmosféra, ktorá tu je hmatateľná a evidentná, aby bola zachovaná a prenesená aj do Kieva, aby došlo k pokroku. Druhá vec je, že inštitúcie v rámci EÚ, ktoré, boli, ktoré sú presvedčené o význame a dôležitosti takéto aktivity, že oni samé musia si znova nabiť baterky a musia sa rozhodnúť, ako vám napomôcť pri vašom osvojovaní si takéto transformácie, ako ju zlepšiť. Preto bude veľmi zaujímavé dnes si vypočuť dva pohľady na vec. Jeden bude pohľad služby pre vonkajšiu činnosť EÚ a potom pohľad pána Plenkoviča v mene Európskeho parlamentu. Ďalším pilierom v rámci tejto aktivity nie je len tá politická časť, ale je to aj administratívna časť, ktorá je dôležitou súčasťou odporúčaní. Preto som veľmi rád, že je tu aj pán Slezinský s nami a neskôr, ak mu to dovolia povinnosti, sa k nám pridá aj pán Veler, generálny tajomník Európskeho parlamentu. obaja títo úradníci v mene príslušných parlamentov pristúpia k podpisu dohody o vybudovaní administratívnych kapacít. To je prvá dohoda takéhoto typu, ktorá bola kedy podpísaná v rámci histórie tejto inštitúcie. Posledný pilier, a tu smerujem e, môj pripomienku na oveľa širšie publikum, oveľa šir, širšie, širšie sú množinu ľudí a síce sa to týka všetkých medzinárodných partnerov, či už sú nimi štáty, národné parlamenty, mimovládne organizácie, nadácie. V rámci tejto misie sme mali tú výsadu, že nám mnohí ľudia poskytli svoje znalosti, ktorí fungujú v rámci parlamentu, v rámci ukrajinského parlamentu už celé roky. Musíme túto komunitu mobilizovať a zabezpečiť jej koherentné zameranie sa na reformy, ktoré sa vy rozhodnete spúšťať u vás doma na Ukrajine. Pretože toto nie je akt transformácie, ktorý bude jednoduchý alebo ktorý bude bez nejakých nákladov. Potrebujeme preto pomoc všetkých partnerov koordinovaným a zacieleným spôsobom, tak aby sme nerobili nejakú duplicitu, pokiaľ ide o úsilia, dobrú vôľu a zdroje a aby sme teda nasmerovali túto dobrú vôľu, zdroje aj úsilie do snah, ktoré povedú k dosiahnutiu našej spoločnej túžby. Toľko k môjim otváracím pripomienkam a ja sa veľmi teším na vypočutie si perspektív dvoch kľúčových inštitucionálnych hráčov, ktorí nás vedú na tejto ceste. Dávam teraz slovo Helge Schmidt, ktorá je námestničkou generálneho tajomníka v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pán predseda, dámy a páni, eh, je mi potešením byť tu dnes s vami a chcem sa v prvom rade poďakovať tým, ktorí zorganizovali tento ukrajinský týždeň, ktorý bez pochyby posilnil parlamentný rozmer vzťahov medzi Európskym parlamentom a Ukrajinou. Videli sme celú šírku diskusí s pôsobivým rozsahom panelov a takisto prebehlo aj veľa stretnutí popri tých, tých hlavných stretnutiach, čo určite prispelo k vytváraniu nových platform, kde EÚ a Ukrajina budú môcť ďalej prehlbovať svoje väzby. To pridáva nielen hĺbku a istú dynamiku našej spoločnej agende, ale takisto to vytvára priamu väzbu na našich občanov, tento týždeň ste diskutovali o veciach, ktoré súvisia s reformou súdnictva, bojom proti korupcii, e, reformou verejnej správy, decentralizáciou a tak ďalej. A presne ako uviedol pán predseda Cox, e, je na Ukrajine rozhodnúť sa, ako e, s tým naloží, ako sa k tomu postaví vy, Ukrajinci, e, budete musieť sa tieto veci osvojiť a budete musieť e, im dať ten, ten rozmer tej vlastnej, vlastného nadhľadu a, a teda tej múdrosti. Takéto reformy, ktoré majú prebehnúť, tak tie sú nevyhnutné z pohľadu e, teda demokratické reformy. Vieme, že inštitucionálna reforma v kontexte demokratického prechodu, prechodu k demokracii je veľmi komplexný, komplexný proces, E, ja tu počerkujem tú cestovnú mapu, ktorú ste vy, pán predseda, predložili po tom, čo ste navštívili parlament a tá jasne potvrdzuje túto tézu. To bude určite veľmi vítaný a dôležitý príspevok k reforme rady, alebo teda parlamentu ukrajinského, ale samotnej Ukrajiny ako takej. My sa veľmi blízko oboznámime s tými odporúčaniami a uvidíme, ako čo najlepšie pomôcť e, Ukrajine osvojiť si tieto odporúčania ako preukázalo samotné uskutočnenie takéhoto ukrajinského týždňa v tejto snemovni, tak Ukrajina je kľúčovým partnerom Európskej únie v rámci našej politiky susedstva a v rámci jej regionálneho rozmeru a takisto partnerstva, východného partnerstva. EAP je taký ten širší rámec našich vzťahov s Ukrajinou a došlo k jeho preskúmaniu minulý rok. E, diferenciácia a zvýšené vlastníctvo to budú tie hlavné črty našej revidovanej politiky. Zatiaľ čo stabilizácia regiónu z politického, ekonomického a bezpečnostného hľadiska bude tvoriť e, jadro to, tejto stratégie. E, vítame príspevok Ukrajiny smerom k procesu konzultácie a veľmi sa tešíme na ďalšie diskusie o implementácii tohto návrhu. Náš prístup k východnému partnerstvu sa naďalej bude sústrediť na zacielenejšiu agendu spolupráce a na posilnenie odolnosti nášho partnera. Musíme pokročiť v rámci bilaterálnej spolupráce, ale je rovnako dôležité zachovať inkluzívny charakter, inkluzívnu povahu východného partnerstva a takisto viacstrannú spoluprácu, ktorá zahrania všetkých šiestich partnerov. Ukrajinská spoločnosť, ako aj spoločnosti ostatných partnerských krajín musia cítiť hmatateľné výsledky našej spolupráce. To znamená, že potrebujeme elán a záväzky zo všetkých strán, aby sme to implementovali. Keď chceme napredovať, tak musíme zabezpečiť, aby politici a tí, ktorí sú v rozhodovacích pozíciách, ťahali za jeden povraz E, želáme si, aby tie súčasné rozpory na vnútornej politickej scéne boli prekonané tak, aby Ukrajina mohla pokračovať v tom veľkom pokroku, ktorý zaznamenala už za posledných 14 mesiacov. To je podstatné. E, niektoré záujmy postranné alebo nejaké politické hry nemôžu mať príjm nad e, snahou o politický progres. Tie mítingy, ktoré sa uskutočnili a takisto večera, na ktorej sa niektorí z nás zúčastnili včera, to bol všetko významný príspevok Teraz prosím, e, nepolavte. E, chcela by som zdôrazniť, úloha rady e, musí byť skutočne zdôrazňovaná. Je úlohou parlamentu brať vlády na zodpovednosť a prijímať nevyhnutné zákony a reformy, ktoré sú základom transformatívnej zmeny. Dovolte mi uviesť, že Európska únia a služba pre vonkajšiu činnosť, pani vysoká predstaviteľka, prijala na seba silný záväzok, aby sprevádzala Ukrajinu po tejto ceste a z tohto pohľadu, pán predseda, sme skutočne dobili svoje baterky. Ukrajina má prospech z celej škály e, tých nástrojov v rámci NP a aj vonka, e, teda východného nástroja. Máme samozrejme CFTA, dohoda, ktorá bola vyrokovaná počas viacerých rokov následnými vládami na Ukrajine, ktorá e, je teraz vo fáze dočasného uplatňovania pred jej vstupom do platnosti, aby sme využili všetky možnosti, ktoré núka takáto dohoda, tak e, Ukrajina bude musieť e, zvýšiť svoje reformné úsilie. Blížime sa ku koncu cesty e, liberalizácie vízového režimu a viem, ako je to dôležité. To je posolstvo, ktoré tlmočili všetci prítomní zúčastnení tento týždeň a ten pokrok, ktorý dosiahla Ukrajina, a záväzky, ktoré na seba prevzala e, politická elita na Ukrajine, aby riešili tie korupčné záležitosti e, roku 2016, to dúfam umožní e, komisie prezentovať potom pozitívnu správu v decembri. Tie kroky, ktoré boli prijaté tento rok, tak tie sú predmetom posudzovania a komisia sa pripravuje, pripravuje vypracovanie iniciatívnej správy. E, takisto ale chcem zdôrazniť, že Európska únia naďalej bude sa držať svojho záväzku podpory e, Ukrajiny, pokiaľ ide o bezpečnostný sektor alebo odvetvie. Máme tam poradcu, ktorý je prítomný na Ukrajine, ktorý má aktuálny mandát a ktorý poskytuje strategické poradenstvo a podporu e, z pohľadu reformy civilnej ochrany, civilnej bezpečnosti na Ukrajine. EÚ naďalej sa drží prísľubu pomáhať Ukrajine, ale ako som už predtým vravila, nemôžeme nahradiť tú politickú vôľu, e, pokiaľ ide o realizáciu tých zmien, po ktorých volajú občania, ale budeme vás sprevádzať e, v rámci tohto procesu a budeme vám v maximálnej miere pomáhať, pokiaľ ide o financovanie, ale takisto isté rady, poradenstvo, ako to naplniť. Niekedy počujeme, že ENP a východné partnerstvo nie sú dostatočne rozvinuté a pokročilé pre krajinu s ambíciami, aké má Ukrajina Dovolte mi ale povedať, že dohoda o pridružení vrátanie ECFTA, toto ECFTA ponúka Ukrajine možnosť stať sa skutočne európskou krajinou, plným, plne fungujúcou verejnou správou, trhovým hospodárstvom a skutočne demokratickými inštitúciami. A akčný plán pre liberalizáciu vízového režimu dúfam, že čoskoro umožní Ukrajincom navštíviť Európsku úniu bez toho, aby museli žiadať o udelenie víz. To nie sú malé výdobytky a myslím, že to posilní pocit spolupatričnosti. O tomto sa niekto zmenil včera pri večeri a myslím, že to bola veľmi vhodná pripomienka. Samozrejme, musím aj túto vec spomenúť. Náš vzťah s Ukrajinou zatieňujú ťažkosti e, Ukrajiny po vzťahu k Rusku, hlavne pokiaľ ide o nelegálne anektovanie Krymu a Sevastopolu a ten pokračujúci konflikt na východe republiky. E, my sme presvedčení, že nie je možné sa vrátiť k business as usual v rámci vzťahu Ukrajina-Rusko, pokiaľ nenájdeme trvalo udržateľné riešenie tejto krízy. Ak sa pozriete na naše reštriktívne opatrenia smerom k Rusku, ak sa pozriete na neustálu podporu pre Ukrajinu a pre iných susedov, tak vidíte, že je to jasné preukázanie nášho, našej rozhodnosti v rámci tohto procesu. Dohody z Minsku, Minska musia byť plne implementované. To je to meradlo, ktoré nadalej zostáva a to znamená stiahnutie všetkých zahraničných e, vojsk a takisto opätovné nastolenie kontroly nad hranicami zo strany Ukrajiny. Chcem ale počiarknúť, že všetky strany musia sa zapojiť do kompletnej implementácie. Viem, že je ťažké ísť ďalej po tej politickej ceste a príjmať kompromisy, keď e, naďalej dochádza k porušovaniu prímeria. Ale tie dohody z, Minsku, z Minska sú najlepšou príležitosťou, ako znova nastoliť e, autonómnu suverenitu a takisto správu vecí v rámci Donecka a Luhanska. E, preto naďalej voláme po, po tom, aby Ukrajina urobila maximum na svojej strane. E, nikto by nemal mať možnosť tvrdiť, že Ukrajina nespravila maximum na to, aby fungovalo mierové riešenie. Vieme, aké sú e, dôvody tohto konfliktu a veľmi jasne sme ich pomenovali a naďalej tak robíme. A chápeme, aké obrovským, akým obrovským ťažkostiam čeli Ukrajina a to je niečo, čo ja osobne zdôrazňujem, myslím, v rámci každého dialogu, ktorý vediem eh, s tretími krajinami, pretože nie vždy eh, je to pochopené mimo EÚ. Dovolte mi ale znova zdôrazniť, eh, apelujeme na Ukrajinu, na vás, aby ste prevzali tú zodpovednosť, aby ste skutočne ukázali to líderstvo, ale aj pri plnej implementácii dohôd z Minska nám ostane ešte otázka Krymu a Sevastopolu, Dva roky po tomto konflikte, po tomto probléme, zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv na tomto polostrove je zdrojom osobitných e, obav pre nás. E, nemusím predsa opakovať, že EÚ neuznáva takéto vynútené, takéto vynútené, vynútenú anektáciu Krymu. E, viem, že poslanci parlamentu a poslanci rady sa opäť čoskoro stretnú, pokiaľ ide o stretnutie, piaté stretnutie Euronest a toho východného partnerstva. To bude ďalšia príležitosť e, rozprávať sa o možnosti e, parlamentnej koordinácie, medziparlamentnej koordinácie, posilnenie tých väzieb na radu je skutočne dobrým príkladom nášho úzkeho a prehlbujúceho sa vzťahu Silný, dobre fungujúci parlament je e, podstatný pre úspech Ukrajiny a my všetci chceme, aby Ukrajina úspech mala. Preto vám chcem popriať e, veľa šťastia pri vašej práci a ďakujem za to, že ste si ma vypočuli. Thank you very much indeed for that. Uh, ďakujem pekne za tento príspevok. Naozaj ste poukázali veľmi zoširoka na veci súvisiace s našou problematikou. Súčasť misie, pokiaľ ide o reformný proces a vrchovnú radu, tak e, váš záväzok e, pomôcť v napredovaní považujem za veľmi dôležitý a myslím si, že aj vaše rady čiže my ukrajinskú politiku robiť nemôžeme, takže sú to iba rady, ale eh, že toto eh, môže naozaj pomôcť eh, práve v tomto kľúčovom čase. Prepačte, pán Semerák, prepačte, ja som vás v úvode vynechal a samozrejme, že aj pán Semerák vystupí, keď nastane ten správny čas. Teraz by som mal dať slovo Andrejovi Plenkovičovi, ktorý je s pánom Semerakom spolupredsedom parlamentného, medziparlamentného zhromaždenia a dávam mu teda priestor, aby nám povedal, ako on vyhodnocuje za Európsky parlament vzťahy s Ukrajinou v tejto fáze, čiže sme sa dostali do fázy, keď je to potrebné zadefinovať, takže keby ste nám k tomuto mohli viac povedať. Ďakujem pekne, pán predseda Cox, vážený pán predseda Vrchovnej rady, pán Grossman, pani Schmidt, ďakujem vám za vašu analýzu víziev vo vzťahoch s Ukrajinou. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k veľmi úspešnému priebehu tohto podujatia, vážení členovia Vrchovnej rady, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci národných parlamentov, pán Stiveš, pán Koval, moji predchodcovia sú tiež tu. Vy eh, všetci eh, sa teraz zaoberáte už tretí deň eh, situáciou na Ukrajine a našim vzťahom k nej. Myslím, že toto je naozaj veľmi e, dôležitá vec. Poukazuje to na význam vašej krajiny, Ukrajiny e, pre Európu e, z hľadiska bezpečnostného, z hľadiska globálnej bezpečnosti, ako aj z hľadiska našej základnej hodnoty solidarity, solidarity s krajinou, ktorá sa rozhodla uberať európskou cestou. Myslím, že tie úvahy a tie výmeny, ktoré prebehli eh, včera a predvčerom eh, počas eh, dialogu na najvyššej úrovni, Naozaj to bola vynikajúca príležitosť diskutovať eh, s zapojením národných poslancov, odborníkov, občianskej spoločnosti. A bolo to naozaj také veľmi prospešné prostredie, nielen eh, pokiaľ ide o ukrajinských kolegov a kolegov z Európskeho parlamentu, ale aj pokiaľ ide o rady ukrajinských kolegov vnútorne. Uh, Čiže naozaj predaná hodnota našich e, diskusí bola veľmi vysoká. Osvedčené postupy z Európskeho parlamentu, či už ide o úroveň národnú, alebo teda tú európsku, dá možnosť podeliť sa o ne s našimi ukrajinskými e, partnermi. A to sa nám podarilo jasne identifikovať závery ukrajinského týždňa, ktoré máte k dispozícii Ehm, vypracoval som to v spolupráci e, s kolegami, e, ktorí e, na tomto podujatí pracujú nielen tento týždeň, ale už vyše pol roka. Taktiež predseda Cox s ďalšími expertami vypravili situačné vyhodnotenie, správu a potom tu máme samozrejme vstupy od ukrajinských partnerov, vďaka ktorým sa nám podarilo identifikovať a definovať 52 odporúčaní. A myslím, eh, že aj to osvojenie si tohto postupu z ukrajinskej strany je garantované. Je to spoločné úsilie. Nede o to, že by EÚ alebo niekto mimo, mimo Ukrajiny sa snažil Ukrajine niečo e, nanúcovať, diktovať. Nie, je to výsledok analýzy a screeningu úvah, e, osvedčených postupov, e, komparácie a signálov, ako sa vybrať tou cestou, ako povedal pán Groisman, transformácie Vrchovnej rady na moderný, efektívny parlament západného typu. A toto je vlastne aj kľúčový cieľ nášho programu tvorby kapacít a všetkých aktivít, ktoré tu v Európskom parlamente robíme. Je tu jeden kľúčový prvok a to, že všetky odporúčania že to nie je iba kus papiera, ale že na to nadvezuje aj naša pripravenosť prispieť finančne k ich implementácii. A toto je dôležité. A čiže ak ide o nejakú konkrétnu aktivitu, čo sa samozrejme pýtali do konkrétneho cestovného plánu, tak e, v skupine pre podporu demokracie e, v rámci tohto riaditeľstva e, sa pohnú aj finančné toky, tak aby Ukrajina zostala našou prioritou. Ja to vnímam tak, a myslím, že to je realistické, že do konca mandátu tohto Európskeho parlamentu eh, by eh, sa malo pracovať na výsledkoch eh, tohto ukrajinského týždňa. Je toho naozaj veľa a musíme si dať dispozíciu dostatok času, aby sme takýto v úvodzovkách twinning dotiahli do úspešného konca. Kľúčová politická zbojnosť samozrejme je na predsedovi Grossmanovi, na šéfoch eh, politických eh, skupín, frakcií a jednotlivých eh, poslancoch Vierchovnej rady. Bez vašej zanietenosti sa nikam nedostaneme. Keď hovoríme o rozširovaní, o susedskej politike, vždy spomíname princíp viac za viac, more for more. A v tomto zmysle je potrebné vnímať aj tento program tvorby kapacít, eh, tak aby sa to uplatňovalo efektívnym spôsobom, ale zároveň aj flexibilným eh, a teda za každým prispôsobením aktuálnym okolnostiam. Takže eh, k tým odporúčaniam. Vzťahy medzi legislatívou a exekutívou. Toto bol panel, ktorý bol veľmi užitočný. Vypočuli sme si tam pána Buzeka, tiež niekdajšieho predsedského parlamentu, ktorý je veľký priateľ Ukrajiny, to všetci viete. A tam sa identifikovalo viacero aspektov. Napríklad snaha posilniť koordináciu medzi exekutívnou a legislatívnou mocou, teda ako toto dosiahnuť. Najlepšie by asi bolo mať nejakú medzištátnu dohodu, sa, ktorou sa bude riadiť eh, vzťah medzi radou a kabinetom ministrov a ako teda tie skúsenosti, ktoré máme my tu vo vzťahoch Európsky parlament, komisia, ako tieto využiť v tomto systéme kontrol a rovnovách. Ďalším aspektom je to, aby sme kolegom z Ukrajiny dali osvedčené postupy z prípravy legislatívneho procesu. Čiže ako zvýšiť povedomie, pokiaľ ide o zámer určitého zákona, Čiže nejaká predstava, politická ambícia a schopnosť e, v každej tej fáze e, realizácie e, ten dokument dobre odkomunikovať, čiže zelené knihy, biele knihy, oznámenia, tak aby všetci aktéry, všetci zainteresovaní boli poriadne zapojení do prípravy legislatívnych návrhov. Samozrejme posledne vplyvov, dopadové štúdie, takto e, teda e, prispieť k tomu, aby e, boli známe dopady každého jedného zákona z inštitucionálneho hľadiska a z finančného hľadiska. Ďalší možný príspevok Európskeho parlamentu tým je posilnenie úlohy výborov vo Vrchovnej rade, v legislatívnom procese aj pri kontrole exekutívy. Takže vzniká taký neformálny, neformálna sieť spolupráca medzi predsedami výborov v EP a v ukrajinskom parlamente. E, naše výbory vycestovali minulý rok na Ukrajinu. Aj ja som sa zúčastnil takýchto výjazdov 4 či 5 krát, čiže tie kontakty už existujú. A responsívnosť e, našich kolegov bola naozaj evidentná, teda snaha podeliť sa o skúsenosti. A tiež počet výborov, samozrejme, že to je na vás. Teraz ich máte 28, ich máme 20. E, v našom parlamente, ktorý má ešte menej poslancov, tam tiež máme 28, 29 výborov. Je to národné rozhodnutie, ale e, niekedy také zosúladenie mm, môže byť užitočné. Dali by sa urobiť aj semináre, či už v Bruseli alebo v Kieve v najbližšom období, e, kde sa dohodneme na konkrétnej výmene osvedčených postupov úloha parlamentu v rozpočtovom cykle. Vypočuli ste si poslancov, ktorí sa zaoberajú rozpočtovými otázkami eh, na denodennej báze. Je to eh, naozaj jedna z hlavných právomocí Európskeho parlamentu v príjmaní európskeho rozpočtu a myslím, že takýto štrukturovaný, komplikovaný postup s konkrétnymi lehotami eh, môže byť naozaj užitočný nielen pre Ukrajinu, ale pre všetky národné parlamenty, lebo takto sa môžete pripraviť na všetky ďalšie aspekty budúceho zosúľaďovania sa so s európskym semestrom, e, hospodárskou správou, economic governance a tak ďalej. Teda toto všetko sú záväzky, ktoré budete musieť postupne plniť e, podľa asociačnej dohody. Systém napríklad takého spravodajstva, stanovovania spravodajcov. E, toto môže byť naozaj zaujímavé, aby sa určité osoby chopili a zaoberali určitými témami. Potom reprezentačná úloha parlamentu. Aj tu vám môžeme veľmi pomôcť. Zastupiteľská úloha parlamentu. Môžeme pán Slišinský a pán um, Vele, generálni tajomníci našich inštitúcií, pripravia konkrétnu dohodu a táto môže byť veľmi dôležitá. Komunikácia, e-communication, um, informovanie a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa dajú zlepšiť konkrétnymi návrhmi a um, generáliteľ včera niekoľko takýchto návrhov odprezentoval a veľmi transparentne opísal, ako sa toto dá urobiť. Komunikácia s občanom, ďalšia kľúčová oblasť. Dva roky po Majdáne polovica poslancov je teraz nová, mnohí e, z nich sú tam práve vďaka tomuto hnutiu mimovládok občianskej spoločnosti prístupu z dola nahor. E, čiže naozaj je to dôležité miesto na šutrovanú diskusiu s všetkými, všetkými aktérmi e, v duchu tzv. participatívnej demokracie. Včera po poludní sme mali otvorený formát parlamentno výboru OSTAP zohľadňujúc aktivity v Kieve. Keď sme tam boli, tak e, sme sa zaoberali e, tým, ako situáciu vnímajú odbory, zasudcovia občianskej spoločnosti, vládne organizácie. Takáto otvorenosť, transparentnosť, e, toto je tiež oblasť, kde s našou pomocou sa môže situácia výrazne vylepšiť. Pokiaľ o konkrétne otázky jednotlivých e, občanov, ich riešenie, možno by nebolo zlé, keby ste spustili podobný postup, ako my tu u nás. Mám na mysli e, výbor pre petície, kde sa zaoberajú konkrétnymi e, sťažnosťami občanov, na ktoré parlament podľa staveného postupu reaguje, čiže toto je možno vec, ktorú by ste mohli aj vy ako rada zvážiť osvedčené postupy, pokiaľ ide o harmonizáciu národnej legislatívy s európskym AKI. Toto je ďalší zo včerajších popoludnejších panelov, na ktorých som sa zúčastnil. Ja som tam s Ostapom spolupredsedal. Dve krajiny môžu byť naozaj veľkým eh, vzorom, pokiaľ ide o príjmanie aký, pokiaľ ide o primárnu a sekundárnu legislatívu a súdnu prax, ktorá sa vyvíjala v obdobie 60 rokov. Naozaj je to mm, obrovský objem legislatívy, je to veľká výzva, ale sú tu krajiny, ktoré prešli za posledných pár rokov podobným postupom. Polsko napríklad, polské skúsenosti pán Volský a pán Tombinský to veľmi dobre opísali a môže to byť naozaj vzor, pretože bilaterálny vzťah a blízkosť a podobnosť vašich krajín, to naozaj môže z Polska urobiť takú referenciu. Goran Rokovič, e, niekdajší minister zahraničných vecí, keď sa rokovalo za chorvátsku stranu. Aj e, toto je veľmi e, relevantný príklad, relevantný vzor, lebo sa to udialo nedávno. My e, sme naozaj zvedli obrovský kus práce všetky ministerstva, Európsky parla- pardon, e, Národný parlament, e, celé tie preklady časovo aj finančne náročné, v podstate si tie kvanta strán, vyžaduje to naozaj veľmi systematickú prácu zo strany administratívy a tiež veľmi dobré usmernenia strany európskych inštitúcií usmernenia zo stranických inštitúcií, pretože e, spoliehať e, sa iba na vaše zdroje, internet, databázy, aký sa vyvíja. E, stará legislatíva sa často prepracúva, čiže aby sa nestalo, že sa preloží niečo, čo už neplatí čiže prekladateľské jednotky parlamentu, komisie, rady, súdneho dvora, bank. Toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá. Musí sa to diať na čas v plnej interakcii medzi ukrajinskou stranou a hlavne komisiou za Európsku úniu. Ďalej, harmonizácia legislatív. Toto je oblasť, kde by parlament mal brať do úvahy dva aspekty. E, nemôžete všetko iba pečiatkovať. E, teda že to je kompatibilné s legislatívou EÚ. Vaša istotná kapacita, pokiaľ ide o odbornosť, sa musí zvýšiť, hlavne pokiaľ ide o zamestnancov rady. Sú potrební kvalifikovaní právnici, ale ďalšie profesie so sektorálnymi znalosťami, aby boli schopní overiť, či legislatíva z dielne vlády je v súlade jednak s ústavou, vzťah k ďalšej legislatíve platnej a kompatibilita samozrejme s aký. Je tu taká tabulka zhody, e, ktorú je potrebné kontrolovať a je e, dôležité, aby ste e, nepodľahli tej legislatívnej tsunami. Moja krajina za pár rokov musela prijať 718 legislatívnych aktov a viac než 1700 súvisiacich legislatívnych aktov a toto je veľmi mm, náročná činnosť. Takže toto prosím majte na zreteli a my vám poskytneme odborné znalosti a kolegov, ktorí môžu pri harmonizácii a implementácii tohto pomôcť. Naši kolegovia z ukrajinskej strany, ale tiež um, kolegyňa um, z výboru pre kontakt s Európskym parlamentom. Um, tieto kontakty budú uh, prioritné a budú uh, veľmi výrazne uh, nápomocné. Dohodli sme sa, že na našich Uh, stretnutiach každé dva roky sa budeme venovať eh, politickým oblastiam eh, reformného eh, procesu. Jednak pôjde o harmonizáciu legislatívy, zasadneme v formálnom rámci poprvýkrát a tam zhodnotíme doterajší priebeh tieto harmonizácie. Čo sa týka úlohy parlamentu a politických strán v snahe zvýšiť politickú kultúru a budovanie konsenzu, Možno by sme mali zorganizovať e, takýto ukrajinský týždeň každého pol roka, tým by sa problém vyriešili, ale o čo systematickejšie budeme postupovať, e, teda prostredníctvom posilnenia medzistranického dialógu, vytvárania rámcovej spolupráce so stredských strán na európskej úrovni, a tiež, e, že budeme nadvezovať na dôveru v priebehu celého procesu, ktorý veľmi kompetentne viedol e, Pat Cox. E, napokon dospieme k záveru, že naše názory sa naozaj e, len minimálne líšia. Myslím, že to by pomohlo snahe budovať konsenzus. Ešte niekoľko poznámok na záver, ak dovolíte. Predseda Cox vyjadril ochotu poskytovať naďalej svoje osobné skúsenosti, poradenstvo. Tomuto úsiliu je to veľmi láskavé gesto, e, pretože miera dôvery hodnosti medzi nimi a ukrajinskými partnermi je naozaj veľmi vysoká. Teda pokúsime sa nájsť e, vhodné metódy, ako ho zapojiť do ďalšieho priebehu tejto činnosti. Možno by bolo najhodnejšie, keby sme našli dátum, ktorý vyhovuje všetkým stranám, aby sme vycestovali spoločne do Kieva, aby sme e, spolu s pomocou našich kolegov pripravili potrebné kroky a tiež aby sme pripravili plán blížiaci e, sa napokon k podpísaniu e, dohody o administratívnej spolupráci a potom aby sa prilo rozhodnutie o konkrétnych e, krokoch. Čo sa týka niekoľkých politických aspektov, pretože toto naozaj je politický proces, aj keď sa venuje prioritne budovaniu kapacít. Ja som zadefinovala štyri dôležité prvky podľa môjho názoru. E, ja tu v našich kolegoch vidíme vysokú politickú vyspelosť, e, ochotu podporovať reformný proces, ďalej otvorenosť e, podpory celej komisie SVČ, Rady členských štátov, parlamentu. A tiež je tu snaha vidieť konkrétne pozitíva výhody Komisia sa včera jasne vyjadrila, že e, vy ešte budete musieť e, e, splniť niekoľko menších úloh v najbližších týždňoch a tiež komisia sa bude musieť vynasnažiť zahrnúť vás do zoznamu výnimiek pri zozname krajín, ktoré nespadajú do povinnosti, do vizovej povinnosti pri vstupe do EÚ. To je dôležité, pretože ak ukrajinský občan má pocit, že administratívne prekážky už nebudú medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Myslím si, že mnoho z e, cieľov, o ktoré sa snažíme už dva roky, e, sa tým podarí splniť. E, teda snažíme sa spoločnými silami splniť tieto podmienky. Ďalej, po druhé, musíme sa viac snažiť spolu mm, s našimi francúzskými a nemeckými kolegami v normandskom formáte plnenia Minskej dohody, ale tiež v rámci mierového postupu na aktuálne okupovaných územiach. Musíme sa snažiť e, o kroky, ktoré sa budú venovať zmierovaniu, budovaniu mieru, amnestie, decentralizácii sociálnych presunov, ďalej rekonštrukcie, organizácie volieb, kontroly hraníc spolu s našimi partnermi e, ďalej, aby bola aj spoločná obranná bezpečnostná politika viditeľnejšia, e, tiež diplomatická činnosť, tak aby vaše územie bolo plne opäť súčasťou vášho ústavného poriadku. Toto podľa mňa sú dve strategické veci. Ja tu mám na mysli nielen Donetsko a Lugansko, ale aj Krym. Toto je naďalej našou prioritou v najbližších mesiacoch. Viacero z týchto konkrétnych krokov sa môže urobiť aj prostredstvom eh, parlamentného združenia výborov EU Ukrajina. Ale tak ako ste zôraznili aj vy, celá hierarchia a celé politické spektrum parlamentu zvolacieho procesu musí zapojiť. Včerajšie stretnutie medzi vedúcimi predstaviteľmi politických strán z ukrajinského parlamentu a tiež e, medzi vedením Európskeho parlamentu sa nikdy e, v kontakte so žiadnou inou krajinou neuskutočnilo. Je to naozaj jedinečné stretnutie a dokazuje, že je tu ochota vnímať význam európskeho projektu pre vás, pre vašu inštitúciu, pre vašu krajinu. A my sa budeme e, z celej sily snažiť e, byť nápomocní v tomto procese Ukrajine. Ďakujem za pozornosť. Eh, thank you, eh, thank you, Mr. for... Eh, ďakujeme, pán Plenkovič, za vaše podrobné vyjadrenia ktoré veľmi úzko súvisia s odporúčaniami, ktoré boli predložené. Teraz s veľkým potešením dávam slovo Ostapovi Semerakovi, ktorý je predsedom delegácie Verkovej rady v parlamentnom združení výborov EU e Ukrajina. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcel by som, ak dovolíte, vyžiť prosím prehovoriť po ukrajinsky. Шановний пане президент, шановний голова Верховної Ради, насправді <clears throat> подія, яка відбувається цих декілька. Дякую пекне. Toto niekoľkodňové podujatie tu v Bruseli je pre nás veľmi významné a preto by som sa chcel poďakovať e, pánovi predsedovi Verchovnej rady, pánovi Grossmanovi a tiež predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Šulcovi za túto iniciatívu začať takúto významnú misiu a v dôsledku činnosti tejto misie sa prijímajú kroky, ktoré budú mimoriadne dôležité pre celú budúcnosť Ukrajiny, e, pre reformovanie spoločnosti a tiež e, pre mieru priateľnosti týchto reforiem v spoločnosti. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi Patovi Koksovi za jeho vynaložené úsilie, niekoľko mesačné úsilie na Ukrajine je to príklad toho, ako táto spolupráca a takáto spolupráca môže prebiehať. Veľmi ma teší, že pán Cox nás dokázal veľmi úzko zapojiť do prípravy tohto rozsiahleho dokumentu. Táto správa neobsahuje žiadne pokyny na našu adresu, je tam len možnosť e, analyzovať situáciu v parlamente a hľadať riešenia na našej strane. A diskusie, ktoré spomenul kolega Andrej Plenkovič, tieto diskusie dokazujú, že sme ochotní a pripravení začať tento proces seba reformy. Veľmi ma teší, že jednou z priorit tejto správy je harmonizácia ukrajinskej legislatívy. Je to priorita, ktorej sa v súčasnosti chceme venovať. Žiaľ, nie je to úplne hlavná priorita. Dúfam, že sa nám podarí začať to vnímať ako um, skutočnú prioritu. Celé integračné hnutie na Ukrajine totiž e, bolo v skutočnosti prejavom vôle ľudu na námestí Majdan a je to výsledok tých mnohých e, vyhasnutých životov. Nezabúdajme, že teraz máme príležitosť vytvoriť novú krajinu. Ja chcem vyzvať všetkých našich partnerov, aby čo najviac urýchlili tento proces a aby si uvedomili, že nemáme dôvod eh, cítiť porážku. Práve naopak, eh, musíme sa cítiť ako víťazi. Teraz sme zhruba v polovici tohto procesu, máme za sebou analýzu, prediskutovali sme túto správu. Doposiaľ sme však eh, nevypracovali akčný plán, nemáme presne naplánované kroky, ktoré by sa mali uskutočniť. Dúfam, že misia Európskeho parlamentu bude naďalej pokračovať úlohou eh, ich činnosti by malo byť niečo mierne pozmenené. Veľmi ma teší, že pán Cox eh, je ochotný naďalej spolupracovať s Ukrajinou. My eh, rozhodne podporíme v jeho funkcii. Myslím si, že mandát tejto misie by mal byť predlžený možno s niektorými menšími upresneniami, zmenami, možno s nejakými pozmenenými úlohami. Ja to prejednám podrobnejšie na úrovni rozšíreného predsedníctva e, pridruženého e, výboru sporu s kolegom Plenkovičom tento nástroj parlamentného združenia výborov by mal byť významným nástrojom monitorovania plnenia týchto odporúčaní a všetkých zmien, ktoré chceme uskutočniť v našom parlamente. Chcel by som sa ešte raz poďakovať Andrejovi za eh, jeho ochotu a pomoc. Ehm, dúfam, že na budúce už nebudeme hovoriť o odporúčaniach eh, No tak čo by sa malo zmeniť? Čo budeme hovoriť o konkrétnych úspechoch nášho nového parlamentu a že tú starú radu budeme vnímať len ako prvok z minulosti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Stemerák. Ďakujeme aj vám, aj vašim kolegom eh, za to, že ste prispeli k úspešnosti tejto misie. Mnoho dverí, na ktoré sme v Kieve klopali, e, nám bolo otvorených a za to platí vďaka, patrí vďaka aj vám. Teraz sa s veľkým potešením obraciame na generálnych tajomníkov oboch parlamentov a chcel by som ich vyzvať, aby láskavo podpísali túto dohodu, ktorá sa týka budovania administratívnych kapacít a ďalšieho partnerstva medzi oboma inštitúciami. Myslím si, že môžem povedať, že je mi naozaj veľkou cťou zúčastniť sa takéhoto naozaj významného, jedinečného kroku. Nikdy predtým sa nestalo, že by eh, eh, Európsky parlament eh, sa takto rozhodol prehlbiť svoje kontakty z parlamentom inej krajiny. Myslím, že a ak existuje nejaký parlament, pre ktorý e, je to symbolicky také významné a dôležité, tak je to práve Ukrajinská e, e, Verchovná rada. Ak si želáte ešte predniesť krátky príhovor, predtým, než podpíšete dokument, nech sa páči, máte slovo. Pán Vele, ďakujem. Ďakujem. Pat Cox. Je to naozaj veľmi významná chvíľa, ako ste už obaja spomenuli, je to naozaj jedinečný krok, e, podpis takejto dohody. Ja si budem navždy pamätať, ako európske vlajky vyjali v strede Majdanského námestia. To nebol len symbol e, snahy Ukrajiny stať sa súčasťou um, Európskej únie, ale tiež to bola veľmi významná podpora pre nás samých. Často totiž uh, sami sami strácame v ťažkostiach uh, denodenného života. A takýto prejav podpory v našom bezprostrednom uh, susedstve pre nás znamenal naozaj veľmi veľa. Teda našou úlohou je poskytnúť administratívnu podporu demokracii. Včera sme diskutovali so všetkými generálnymi riaditeľmi Európskeho parlamentu, s generálnym tajomníkom, aj so zástupcami generálnych tajomníkov už sme sa začali venovať konkrétnym krokom vrátane činnosti vedeckej služby, ďalej komunikácií, e, ako aj informačných e, technológií. A teraz nastala chvíľa posunúť túto konkrétnu diskusiu na dlhodobú inštitucionalizovanú formu vzťahov medzi oboma parlamentmi. Thank you, uh, Mr. Vele. Mr. Slizinski. E, ďakujeme pekne. Pán Slizinski, nech sa páči. Vážený pán predseda Cox, e, vážený e, Vladimír Borisovič, vážený pán Plenkovič, vážený pán Vele, je mi naozaj veľkou cťou zastupovať e, tú vrchovnú radu a podpísať tento dokument. E, pán Cox odviedol e, veľký kus práce, akčný plán, totiž, ktorý sa tu odporúča, je pre Ukrajinu veľmi potrebný. A jeho analýza a jeho spôsob, ktorý nás upozorňoval na všetky naše problémy, bol výsledkom veľkého úsilia a bol to veľmi úspešný proces. Poprvýkrát dochádza k podpisu takéto dohody. Musíme robiť všetko preto, aby sme naplnili tieto odporúčania v praxi a aby sme tento akčný plán naplnili v praxi. Musíme zaistiť jeho skutočné praktické plnenie na Ukrajine. Náš parlament, náš sekretariát ehm, sa bude na to smer rôzne angažovať. Ešte stále je mnoho otvorených otázok. Už sme začali plniť tieto odporúčania ešte predtým, než došlo k podpisu dohody. Za to som veľmi vďačný pánovi Velemu. Ďakujem. Thank you. So let us Ďakujeme. Teraz teda pristúpime k podpisu. hold up the, the, the signed documents there. Pretend Podržte uh, trošku uh, do záberu uh, podpísané dokumenty, ukážte výsledky svojej práce. Thank you very much indeed. Now, um, it's my pleasant duty as the last part. A teraz sa obraciam na pána Groismana, aby uzavrel naše dopoludnejšie stretnutie. Eh, ešte predtým mi dovolte jednu poznámku eh, na Marko vyjadrenia Klasa Veleho o európskych lajkách v roku 2003, eh, keď som mal tú čest predsedať Európskemu parlamentu, som bol pozvaný na podujatie v Aténach, kde som mal prehovoriť na ceremonii podpisu desiatich prístupových krajín, kde podpisovali svoju prístupovú dohodu k EÚ. A grecké predsedníctvo sa veľmi múdro rozhodlo dať slovo každému politickému predstaviteľovi každej tejto krajiny a tiež každému politickému predstaviteľovi 15 e, e, už vtedajších členských štátov a tiež každému predstaviteľovi európskych inštitúcií. Um, celkovo ich bolo 28. Um, ehm, bolo to veľmi horúce popoludne, ste si viete predstaviť e, to odpočítavanie rečníkov 28, 27 a tak ďalej. Ja som bol už takmer v závere tohto podujatia, keď som dostal slovo a pýtal som sa sám seba, čo môžem povedať, aký prejav môžem predniesť e, za 3 minúty, keď, sme, keď som 22. 23. rečníkom. Našťastie e, väčšina poradcov, výskumníkov a tiež e, predchádzajúcich rečníkov sa vyjadrovalo k starému Grécku, k našim koreňom a tak ďalej. A ja som rozmýšľal o tom, čo by som mohol povedať, čo by som mohol povedať o tom, čo nás spája. Teda požiadal som svojich e, kolegov, aby vyhľadali význam európskej vlajky a jej pôvod. Je to vlajka, e, ktorú e, schválila v polovici 50. rokov Rada Európy a oslavili odborníkov z viacerých e, e, štátov, aby navrhli e, dizajn takéto vlajky a veľmi ma potešilo, že tento konkrétny dizajn bol výsledkom um, írskeho návrhára. Nehľadal som nejako na silu, nejaké prepojenie s Írskom, ale naozaj to bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, keď som sa dozvedel. Táto vlajka je teda modrá. Modrá znázorňuje severnú oblohu. Sme isté, že na severnej pologuli ďalej kruh znázorňuje um, súlad, harmódiu, e, ďalej hviezdy v našej literatúre e, nám pripomínajú, aby sme sa nevedovali v našej pozornosti len denodennému dianiu, ale aby sme snívali svoje sny. A dvanástka predstavuje počet e, hodín za deň a tiež počet mesiacov v roku. Ehm, teda opakovateľnosť každej chvíle. A kruh eh, týchto hviezd je teraz uzavretý, ale je naďalej otvorený tým, ktorí sa chcú stať jeho súčasťou, eh, ktoré tom snívajú. Myslím si, že je tam naozaj veľmi hlboká symbolika a nesmieme na ňu zabúdať ani v našej denodenej práci. Myslím, že to, čo sme spolu dosiahli, aj vďaka um, inšpiračnému postoju pána Plenkoviča, jeho kolegom z pozorovateľskej misie, tiež vďaka politickému vedeniu nášho predsedu e, Šulca, ako aj predsedu e, Groismana. Bolo prejavom budovania konsenzu a konvergencii v prospech samotnej e, Verchovnej rady. Myslím, že sila tohto dokumentu je v tom, že si ho priamo neosvojuje nikto a preto v skutočnosti patrí všetkým. Myslím si, že táto jednota, ktorú vidíme tu v Bruseli, sa prejaví aj v Kieve napokon. Domnívam sa, že úloha misie a Európskeho parlamentu spočívala e, v pôsobení ako externý katalizátor e, v kontakte e, s Ukrajinou, ale v skutočnosti Keby som eh, si mal pripomenúť pamiatku žena Moneta, ktorý tvrdil, že nič sa nedá povedať bez človeka, nič sa nedá urobiť bez inštitúcií. V skutočnosti platí, že my potrebujeme mať jednotlivcov, ktorí budú ochotní celý proces viesť. Bez nich by sa celý tento proces nemohol začať, nemohol by sa rozvinúť tak, ako sa rozvinul. Chcem sa mm, na záver poďakovať e, za tento naozaj mimoriadný týždeň venovaný Ukrajine. Chcel by som e, najmä oceniť prínos e, pána, ktorý sedí po mojej ľavici, pána Groismana, za jeho ochotu viesť celý tento proces, za jeho ochotu otvoriť nám dvere v celej Vierchovnej rade, za tiež jeho otvorený postoj, za jeho úprimnosť. Myslím, že naozaj málo ktorý parlament eh, vo svete by bol ochotný takto seba kriticky sa pozrieť eh, na svoje fungovanie. Eh, myslím, že je to prijavom veľkej odvahy, že ste ochotní pustiť sa do takéhoto procesu zmien. Pán Grossman sa nesnažil presadiť tieto reformy ako svoje reformy. Chce, aby išlo o spoločné úsilie o spoločné poznanie, to je podľa mňa veľmi e, záslužné, pretože to dokazuje, e, že e, chápete, že bocovstvo nespočíva v presadzovaní svojich vlastných cieľov, ale v presadzovaní cieľov, ktoré sú prospešné pre celú vec. Ehm, v tomto duchu dovolte mi, pán Grossman, uzavriete týmto tento parlamentný týždeň venovaný Ukrajine. Dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, cený pán predseda Cox, drahé kolegyne, kolegovia. Je mi potešením a cťou byť prítomný tu s vami a pracovať tieto posledné tri dni. Každý z nás každopádne už má veľa skúseností iniciatíva, ktorá stojí za touto týmto stretnutím za ukrajinským týždňom v parlamente tá dala možnosť európskym aj ukrajinským kolegom vytvárať komunikačné kanály, ktoré neexistovali ešte dovčera. Dnes si oveľa lepšie rozumieme, dnes rozumieme, ako sa veci majú na Ukrajine a sme pripravení zlúčiť naše úsilie v snahe čeliť tým, snahám, e, čeliť tým výzvam, ktorým, ktoré sú pred Ukrajinou v tejto chvíli. Nemal by som hovoriť príliš dlho, zrejme, ale chcem len povedať, že treba hovoriť ten názor, treba povedať, čo si človek, čo, čo si myslí. Samozrejme, naša e, krajina čeli veľkým výzvam aj z pohľadu vonkajšieho, pokiaľ ide o jej bezpečnosť a územnú integritu, celistvosť, ale takisto sú tu výzvy na národnej úrovni, hovorím o hospodárstve, o súdnictve. Mám na mysli vytvorenie účinného mechanizmu na boj proti korupcii. Toto všetko si vyžaduje jednotný pohľad na ďalšie napredovanie a v tejto chvíli v našich našich snách, našich životov si musíme stanoviť ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Musíme zdiagnostikovať situáciu a musíme si presne povedať, čo chceme meniť. Viackrát som už e, zdôraznil, že jedna z hlavných slabín Ukrajiny spočíva v inštitucionálnej nedostatočnosti. Že tie vládne inštitúcie nezohľadňujú tú reálnu situáciu. Musíme reformovať hospodárstvo, musíme súdnictvo dostať na úroveň, kde si zaslúžia, kde bude vyvolávať plnú dôveru verejnosti. Ďalej musíme spraviť reformu verejného sektoru, musíme pokračovať v decentralizácii, musíme posilniť demokraciu, ale výsledky všetkých týchto reforiem sa budú odvíjať od našeho profesionálneho prístupu, od našej schopnosti to realizovať keď vo vnútri krajiny hovoríme o niektorých reformách, ktoré neboli úspešné, respektíve kde spoločnosť nečíti dopad takýchto reforiem, kde dochádza teda k e, sklamaniu, nie ani z dôvodu toho, že by sa nerealizovali, ale že, by boli, že boli nerealizovali nesprávne. Potom si musíme klásť otázku, či sme dobre stanovili ciele, či sme správne reagovali na požiadavku spoločnosti, či správne čelíme tej kríze, či tie prostriedky boja volíme správne, ako môžeme lepšie nastaviť tie reformy, ako môžeme zvládať tie výzvy použitím starého systému, starých pravidel. To je tá podstata problému, že niekedy si volíme nesprávne prostriedky naplňaniu cieľa. Čiže nízka kvalita tých, toho rozhodovania, rozhodovacieho procesu, to spôsobuje nespokojnosť e, verejnosti. Máme súdnictvo, ale nenaplňa požiadavky. Samozrejme, my sme si vedomi toho potreby delenia na výkonnú a na súdnickú zložku. Práca, ktorú sme spolu s vami odviedli spolu s pánom Coxom, spolu s pánom Plenkovičom, aj s prispením pána predsedu Šulca. Tá práca, ktorá zjednotila predstaviteľov Ukrajinského parlamentu a europoslancov, je nevyhnutné nadviazať na túto prácu vhodným a správnym spôsobom. Takže ten najvyšší legislatívny orgán bude tým orgánom, kde sa začne tá inštitucionálna obrova systému na Ukrajine. Odtiaľ treba vyslať signál, ako nastavovať novo ten mechanizmus v rámci krajiny a fungovanie, tak aby sme sa dostávali postupne k demokracii. Musíme reformovať výkonnú zložku našej krajiny. 10-12 rokov tá reforma ležela ľadom a samozrejme teraz nedokáže reagovať na tie výzvy. Takisto musíme spraviť aj reformu súdnictva. Nemôžeme však robiť takéto reformy len preto, aby prebehli samoučelne. Nás zaujíma ich výsledok, samozrejme. A len e, ak dosiahneme tie výsledky, tak sa Ukrajina môže stať moderným európskym štátom. Prečo tak hovorím? Máme dobrý plán, ale je treba zabezpečiť jeho dobrú implementáciu. Preto je potrebný spoločný plán krokov, aktivít a každý z nás musí jasne prejaviť politickú vôľu, musí povedať, máme takúto vôľu a, a prijať na seba zodpovednosť za realizáciu takéhoto plánu. Ja sa domnievam, že každý rok e, poslanci v rámci Vrchovnej rady, e, každý rok e, vedúci tých politických skupín, frakcií budú pracovať ako tým a že budú schopní realizovať takéto zmeny a preukázať úspech reforiem pre celú ukrajinskú verejnosť. My nielenže sme otvorili dvere, my sme otvorili srdcia a sme otvorení Európe. Chceme, aby ste aj vy nadobudli tento pocit, aby ste sa o tom presvedčili. Keď hovoríme o bezvízovom režime, tak hovoríme o tej opone. Tá železná opona musí padnúť. Nemôže medzi nami nič stáť. Musíme dovoliť Ukrajine, aby sa opäť stala členom európskej rodiny. Európsky kontinent preto musí mať statok mieru a slobody. Už žiadna ďalšia vojna, tak ako je to teraz e, na Ukrajine, Ukrajinci proti Ukrajincom, to je obrovská výzva a ja nemôžem dostatočne zdôrazniť fakt, že niekto sa vyjadril v takom zmysle, že niektorí sú už unavení Ukrajinou, ale pán Šulc včera vyvratil takéto tvrdenia, keď povedal, nie, Európa nie je unavená problémami na Ukrajine, e, pretože únava je znakom slabosti. Preto si myslím, že musíme pokračovať a myslím si, že každý poslanec parlamentu, či tu alebo na Ukrajine, si to musí uvedomiť a musí teda jasne povedať, že naše rozhodnutie ovplyvní tvár Ukrajiny do budúcnosti. Ako budeme prijímať takéto rozhodnutia? Bude to ako to robíme dnes, rýchle, bez kvality? Alebo vybudujeme systém v rámci krajiny, ktorý povedie k lepšej situácii pre všetkých. Ja si volím osobne cestu, ktorá zvýši náš profesionálny prístup, ktorý zabezpečí našu konkurencieschopnosť a ktorý povedie príjmaniu takýchto rozhodnutí prospešných pre krajinu. Ešte raz sa chcem poďakovať eh, Andrii, pánovi predsedovi Šulcovi, pánovi Ostapovi aj vám, pán Cox, za mnohé veci. Vy ste odvedli skvelú prácu. Ja som si dovolil tvrdiť, že to nepovažujete za robotu. Určite sa do toho vkladáte aj osobne, je to pre vás niečo viac ako len práca. A teraz e, s pomocou Európskeho spoločenstva sme schopní vidieť istú cestu spoločných krokov do budúcnosti. Nemusíme tu robiť veľké pózy. Som si istý, že budeme sa musieť znova spolu stretnúť, posadiť sa a implementovať tie reálne konkrétne úlohy, ktoré sme si stanovili. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom. E, chcem vás vyzerať na spoločnú prácu a dúfam, že sa nám podarí spoločne uspieť som presvedčený, že úloha, ktorú máme pred sebou, je dôležité o nej hovoriť. A preto si myslím, že je to veľmi dobrá, začiatok veľmi dobrej tradície organizovať také, takéto stretnutie a hovoriť o bodoch na programe, lebo len takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť kvalitné a dobré rozhodnutia. Ďakujem pekne, skončí to úspešne. Ďakujem. So that brings our session Tým sme sa dostali na koniec našej schôdze. Tí z vás, predovšetkým tí z vás, ktorí sa vracajú na Ukrajinu, dnes po obede ehm, spolu ideme na tejto ceste reformy. Ehm, vám želám, bon a sláva Ukrajina.